Francesca Baraču je od 28. februára 2014 e, menovaná za členku talianskej vlády. Pán Klaus Heiner Lene je od 1. marca 2014 e, menovaný za člena Európskeho dvora auditorov. Gratulujem obidvom podľa článku 4 rokovacieho poriadku. Uvoľnenie miesta pani Baranču ako aj pána Leného bolo uvoľnené. Teraz e, podľa rokovacieho poriadku e, boli tituly e, právneho aktu zverejnené. A teraz prichádzame k zmenám dnešného programu. A pokiaľ ide o pracovný program,